ľudských práv v tejto krajine. Viem, že parlament je znepokojený a my to berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Kolegovia, táto, tento bod rozpravy je uzatvorený. Budeme hlasovať hneď potom, ako ukončíme rozpravu k ďalšiemu bodu ohľadne Egyptu. Predovšetkým i tu ide o prípad blogera Alu Abdul Fataha. A začneme prehlásením pána Kaminského. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme všetci s veľkou nádejou počúvali, čo sa udialo v Egypte. Vítali sme tieto um, egyptskú jar. Egypt je veľmi dôležitou krajinou pre celý región a pre celý svet. Nemôžeme ignorovať takú krajinu, ktorá má viac ako 70 miliónov obyvateľov, kde je kultúra tak významná, pre celý arabský svet. A preto sme počítali s Egyptom ako s krajinou, ktorá bude príkladom pozitívnych demokratických zmien a nakoľko sme susednou susedným regiónom s arabským svetom, očakávali sme, že Egypt bude príkladnou krajinou, pokiaľ ide o modernizáciu a demokratizáciu. A to práve v rámci islamského sveta. Chceli by sme byť v takom stave, že by sme mohli povedať, že arabské a islamské krajiny zdieľajú demokratické hodnoty, ktoré my e, proklamujeme v Európskej únii. Bohužiaľ, stále dostávame zvyšujúci sa počet signálov, ktoré nám hovoria o tom, že situácia, aká je v Egypte momentálne, nemá, neprináša nič optimistické ani pozitívne. Máme tu celé počty prípadov, kde sa porušujú ľudské práva, ako napríklad prípad koptských kresťanov v Egypte, ktorí sú ktorých práva sa opakovane porušujú a takisto momentálne čelíme problémom porušovania práva na vyjadrenie sa. Takže mali by sme vyslať jasný signál národu a aj vláde Egyptu,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

niekde je demokracia, je jasný prechod k demokracii, ale prakticky sa jedná iba o Tunis, kde môžeme byť skutočne optimými optimistami. V iných krajinách, ako napríklad v Sýrii, sa ľudia naďalej e, vraždia a situácia v Egypte tiež je strašná, pretože od marca už e, niekoľko tisíc ľudí sa ocitlo pred súdom. Ehm, tiež prípad blogera pána Abdullah Fata tiež, e, ktorý bol, ktorého prenasledoval už Mubarakov režim. A, dostal sa teda e, do väzenia, pretože nespolupracoval s vojenským súdnym tribunálom. Toto presne všetko je, sú symboly jednoducho tej tzv. spravodlivosti. Sú to jednoducho obete, ktoré ktoré jednoducho nemajú žiadnu možnosť demokracie a myslím si, že aj nedávno musíme, alebo musíme poslať jasný odkaz e, egyptským orgánom, aby zabezpečili e, demokraciu. Ďakujem pekne. Pán e, predseda, pani komisárka, dnes diskutujeme konkrétny prípad blogera Abdala Alufa Alu Abdul Fataha. My predstavujeme 500 miliónov um, európskych občanov a trváme na tom, aby boli okamžite pri, prepustení. Avšak eh, tieto prípady sú symptómom toho, ako, cez čo prechádza Egypt. Dostali sme množstvo informácií o tom, aké represie sa uplatňujú proti ľudskoprávnym aktivistom, novinárom. Viac ako 12 tisíc ľudí už eh, stálo pred súdom od marca do dnes. Stále ešte platí stanné právo ktoré poskytuje úplne ľubovoľnú moc vojenským súdom. Prakticky vôbec ani nevieme, čo sa udialo ani v Káhire, keď 25 ľudí bolo zabitých. Egyptské orgány ešte dlhujú množstvo odpovedí na otázky egyptskému eh, národu a takisto aj Európanom my Všetci vieme z našej vlastnej dejín, že cesta k demokracii je trinistá, je zložitá a žiadanie väčšej právomoci by sa dalo porovnať s veľkým zemetrasením, ktoré um, za sebou nesie potom ešte množstvo ďalších dotrasov. Avšak e, my chceme byť svetkami aby sa, toho, že Egypt by išiel tým smerom, ktorým začal a že iš, iš pokračuje, bude naďalej na ceste k demokracii. Ďakujem za pozornosť. Darie, Madame Esaja is next. Ďakujem pekne. Teraz pani Esaja. Vážený pán predseda, Európsky parlament chce podporiť kroky európskeho obyvateľstva na ceste k demokracii a ľudským právam a taktiež rozvoj právneho štátu. Preto je mimoriadne dôležité, aby teraz sme v tomto prechodnom období podporili Eh, tento prechod, aby sme netolerovali žiadne porušenie ľudských práv ani iných práv obyvateľstva. Chceme v tomto uznesení najmä poukázať na eh, vojenské zadržanie blogéra eh, Ala Abd Fataha a mnohých iných civilistov, ktorí čelia súdnym koneniam pred vojenskými tribunálmi v pokojnej demonstrácii v októbri za práva e, koptských kresťanov e, došlo k zabitiu 25 demonstrantov a taktiež došlo k zraneniu mnohých civilisti e, čelia vojenským tribunálom, to je potrebné zastaviť, musia byť súdení civilnými súdmi. Chceme vyzvať súčasnú vládu, aby sa dodržiavali práva všetkých v Egypte. Ďakujeme. Ďakujem. Madame Šáke. Ďakujeme pekne teraz pani Šáke. Pán predsedajúci, kolegovia, Egyptiania, mladí, starí muži aj ženy veľmi jasne hovoria, že chcú sami určovať svoju budúcnosť, eh, príležitosti, chcú mať do budúcna, nechcú korupciu, chcú, eh, aby sa dodržiavali ľudské práva a spravodlivosť. A my podporujeme tieto ich volania a sme E, veľmi zahambenými rozhodnutiami niektorých členských štátov, e, ku ktorým došlo v minulosti, ale taktiež máme ambície a budeme sa snažiť nastoliť skutočné partnerstvo s Egyptom do budúcna. Ale s akým Egyptom? Dúfam, že budeme hovoriť o novom Egypte, že taký Egypt aj bude, ale keď sa pozrieme e, na Najvyššiu radu Eh, vojenskej vlády, ktorá má rovnaké príznaky ako vláda Mubaraka. Eh, som znepokojená. Viac ako 12 tisíc civilistov čelilo súdnym koleniam pred eh, vojenskými súdmi od revolúcií a toto neprávie musí skončiť, pán predseda. Ja som bok po boku s tými egyptianmi, ktorí sa domnievajú, že vojenské súdy nie sú legitímne. To isté platí aj podľa článku 10 Všeobecného vyhlásenia ľudských práv, obhajcova ľudských práv Ala Abfatal konkrétne jednou z posledných obetí zajtra oslávi svoje narodeniny v maličkej väzenskej cele. Čaká na obvinenia, ktoré budú prednesené, budú to však zvrátené obvinenia, taktiež však čaká na narodenie svojho syna. Jeho žena by mala porodiť um, každú chvíľu zrodenie nového Egypta, Egypta, ktorý bude poskytovať príležitosti novým generáciám. Takýto Egypt chceme podporiť. Jeho syn bude nezmeno Chalet, podľa Chaleda, ktorého zavraždila polícia. Ale Al-Fatah je symbolom a takýchto symbolov je mnoho. Týchto zastupujú tisíce uväznených, eh, okrem iného Michaela Nabila a iných. Podporujeme pokojné volanie egyptianov po novom modernom Egypte. To sa však musí začať skončením vojenských súdov, civilistov a prepustením všetkých politických väzňov a väzňov svedomia. A pán predsedajúci, chcela by som požiadať, či by sme nemohli toto uznesenie mimoriadne eh, nechať preložiť aj do arabčiny. A taktiež chcem upozorniť, že hláskovanie eh, pána Ala Abfataha nie je správne a bolo by potrebné opraviť. Ďakujeme pekne, pani Brandner. Egypt sa vracia do starých modelov a v tomto období, kedy sa očakávajú voľby, sú zastrašované občianske spoločnosti a organizácie a vzdialujú sa spoločnosť od revolúcie. Od marca e, sa súdilo veľa ľudí pred súdom, veľa aktivistov za demokraciu a blogerov, ako napríklad Abdul Fatah, sa dostali do väzenia, niektorí boli dokonca týraní. My žiadame ich okamžité prepustenie a civilné procesy. Myslíme si, že toto nie je atmosféra a prostredie, v ktorom sa môžu konať skutočne demokratické voľby. Zároveň treba povedať, že pani Eštenová zatiaľ publikuje iba prázdne slova a vyhlasuje sa za ochranu ľudských práv. Ako počuli sme tu v parlamente, kedy pani Eštonová žiadala, aby sa zastavili represálie a to je všetko. Žiadne ďalšie apely, aby sa implementovali záväzky, ktoré prijala egyptská vláda. To je jednoducho neakceptovateľné. S kolegyňou Šake, ktorá práve hovorila, sme apelovali na pani Eštonovu, aby preskúmala túto skutočnosť a brala do úvahy apely Európskeho parlamentu, ktorý na to stále poukažuje. Robíme to aj dnes formou tohto uznesenia. Európska únia nemá inú voľbu. Musíme podporovať túto novú vlnu v Egypte. Skutočná stabilita môže nastať iba, ak budeme mať princípy demokracie v Egypte potvrdené musíme podporiť všetkých tých egyptianov, ktorí sa takýmto smerom chcú vybrať a musíme im umožniť, aby dosiahli svoje sny a v to, čo dúfajú. Ďakujem pekne, pani Brandner. Teraz prejdeme k jednotlivým politickým skupinám. Teraz pani Makovej za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Bloger Alo Abdul Fatah je jedným z 12 tisícov um, civilistov, ktorí sa dostali pred vojenský súd do začiatku egyptskej revolúcie. Bol zatknutý na báze veľmi mierového protestu 9. októbra. Bola tu demonstrácia, ktorá viedla k tak, naj, brutálnejším zásahom proti civilistom. 25 ľudí pritom zomrelo a 300 ľudí bolo zranených komisia aj rada by mali sa spýtať egyptských orgánov, alebo mali by požiadať egyptské orgány, aby zabezpečili to, že vojenské súdy už nebudú mm, súdiť civilistov a okamžite musia byť prepustení všetci politickí väzni a je potrebné zabezpečiť nezávislú, eh, nestranné vyšetrenie eh, toho, čo sa udialo potom po tejto mirovej demonstrácii v prospech ochrany kopských kresťanov. k Ďakujem pekne. Teraz pani Geringe de Odenberg za socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda. Uväznenie Alu Abdel Fataha je alarmujúcim príkladom porušovania ľudských práv v Egypte. Po tom, čo sa ukončil Mubarakov režim, bol to veľmi dôležitý, eh, bol dôležitým reportérom počas, toho, počas revolúcie a 30. októbra eh, ho predvolal vojenský mm, prokurátor, ktorý ho obvinil z toho, že zautočil na vojenského dôstojníka v Káhire. On teda nebol ochotný vypovedať pred vojenským súdom a preto bol aj zatknutý. Jeho prípad však nie je jediným ani ojedinelým, pretože dočasná vláda má také moci a nástroje, že môže zatýkať e, koho chce, novinárov, protest, protestujúcich, odporcov režimu. Už pred súd previedli viac ako 12 tisíc ľudí od marca. My podporujeme právny štát a ochranu ľudských práv, slobody prejavu a slobodu vierovýznania a takisto aj dočasná ľudská vláda musí dodržiavať takéto e, základné práva. Teraz pán Tavareš, hovorí pán predseda. E, ďakujem pekne, pán predseda. Alu Abdul Fatah je jednoducho webmastrom a egyptským blogerom. Dostal sa do väženia už za Mubarakovho režimu. Keď vyšiel z väzenia, jeho manželka povedala, že jednoducho nie je dôvod um, vrácať sa späť. Ona takisto bola blogerkou a vytvorili opozičný blog, najčítanejší blog v Egypte a vlastne pracovali v exile. A keď sa potom vrátili späť do Egypta po arabskej jari, vlastne neustále monitorovali režim, sledovali situáciu, aj, už aj predtým sledovali situáciu za Mubaraka a teraz e, vlastne práve preto ho tento nový vojenský režim ho uväznil spolu s Mikajlom Nabilom aj s eh, jeho sestrou, ktorá žiadala tiež eh, o to, aby boli teda vojenské súdy zrušené. Ona je taktiež ďalšou obeťou eh, respektíve tiež patrí medzi tých statočných egyptianov, ktorí sa nenechajú zastrašiť a bojujú ďalej. A my tiež musíme už prestať byť, prizerať sa tomu, čo deje tento režim, pretože tento nie je vonkoncom nejaký nový režim. Toto je ten istý režim, čo bolo predtým len väzbu baraka. Ľudia sú zastrašovaní, Takisto nie je tam žiadna náboženská tolerancia voči e, inom vierovýznaniam a jednoducho mali by sme sa vyhnúť e, tým istým chybám, ktoré sme urobili ešte v minulosti. Tiež sme boli priateľmi s rôznymi diktátormi a naše poučenie pre budúcnosť musí byť nulová tolerancia v prípadoch porušenia ľudských práv. Na to musí trvať aj pani Ashton od dnes predseda. Ďakujem pekne. Teraz pán Čarnecký zo skupiny REF reformistov. Pán predseda, dámy a páni, v Egypte sme svedkami piatočníckého vývoja v otázkach ľudského práv, ľudských práv. Cie, alebo sen arabskej jary mal priniesť eh, ľudské práva, rešpektovanie ľudských práv, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Toto všetko sa zmenilo len akúsi ilúziu. Tí z nás, ktorí sme pred eh, niekoľkými mesiacmi um, už trvali na tom, že nestačí len odstraniť diktátora, ale že je potrebné sledovať aj, kto je za ním a akí ľudia teraz preberajú vlastne um, moc však tí, tie varovania, ktoré sme mali, e, sa ukázali ako opodstatnené. Pretože my sme síce žili v akejsi ilúzii slobody, avšak dnes e, je tu absolútny deficit akýkoľvek slobody, akýkoľvek e, prejav, akýkoľvek pre, slobody prejavu a ja to hovorím ako bloger sám, pretože mám blog už 7 rokov, takže som solidárny. Ďakujem teraz pán poslanec Maštálka. SD. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda kolegyne a kolegovia, prípad blogera Abdul Fataha je len malou symbolickou ukážkou bezradnosti našej politiky po oslave arabskej jary, kde za pomoci štátov Európskej únie prichádzajú k, k moci ľudia s netušenými cieľmi a zajmami, e, vlastne zbavujú sa vlastného názoru. Poučili sme sa to, že nesmieme teda počúvať ľudí, pre ktorých sú vyhlásenia o demokracii jednoducho španielskou stenou, pričom vlastne to používajú len na ochranu svojich vlastných privilégií. Ehm, Problémy v oblasti Blízkeho východu sú dlhodobé a vlastne vyplývajú ešte z európskeho kolonializmu. Veľmi rýchle alebo unáhlené riešenie takýchto problémov vedú k tvorbe ďalších problémov, ktoré sú často ešte horšie. Preto sme podobne ako pred útokom na Irak znovu svedkami toho, že namiesto toho, aby sme našli kompromisy prostredníctvom porozumenia a zmeny, vedieme konfrontačnú politiku, ktorá znemožňuje akékoľvek manevrovanie. Tak opäť musím zdôrazniť to, že je asi veľmi e, ľahšie bojovať, než udržiavať mier. Je to ľahšie aj lacnejšie. Stále musia za našimi politikami stať milióny irackých utečencov alebo bombardovaná Sirta úlohou Európy má byť presadzovanie ľudských práv, tak aby sa neoplatnila dvojaký meter. Tiež súhlasím s tureckými výzvami na urýchlené riešenie situácie v Sýrii. Nechápem, prečo je možné používať zároveň nasilie, na potlačenie kurdských povstalcov a nesmie sa použiť nasilie pre potlačenie sírských e, povstalcov. Osud a Fataha by nám má pripomenúť, že ľudské práva nie sú deliteľné. Mm, predseda, ďakujem pekne a teraz dám slovo pánovi Kelimu. Uh, pekne. Egypt je krásna krajina. Má veľmi noblesnú históriu, ktorá však čelila vojenskej uh, chunte. Najmä čo sa týka prístupu ku kopským kresťanom, takéto konanie je nepriateľné. Hovorím to ako kresťan a ako člen skupiny EPP ktorá zastupuje kresťanské demokratické strany. Musíme rozhodne urobiť viac eh, na obhajobu kresťanov a všetkých, eh, ktorí čelia prenasledovaniu dôsledku svojho náboženského presvedčenia. Prípad pána El Fata je eh, mimoriadne dôležitý, je potrebné oceniť jeho odvahu v tom, že nebol ochotný eh, podľahnúť vojenskému konaniu, teda súdnemu konaniu pred vojenským súdom. Musíme taktiež eh, všetkými spôsobmi podporiť hnutie, ktoré žiada, aby Egypte spolupracovali s vojenskými súdmi a možno takýmto spôsobom eh, dosiahneme nejaký pohyb vpred v mene slobody a v mene občanov Egypta. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Teraz má slovo pani Kretu. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Všetkých nás potešila arabská jar. Prejavili sme solidaritu tým, ktorí bojovali za svoje práva v hlavnom meste Egypta. Žiaľ, veci sa eh, nevyvíjajú celkom tak, ako sme očakávali. Vláda zneužíva moc, ktorú má a odoláva tlaku medzinárodného spoločenstva. Eh, množstvo násilia sa neustále eh, zväčšuje a je namierené na menšinové skupiny, ako napríklad kopskí kresťania. Údaje, ktoré poskytujú obhajov, obhajcové ľudských práv, hovoria, že e, niekoľko tisíc ľudí sa muselo postaviť pred e, vojenské súdy od pádu Mubarakovho režimu. Dovolme si spochybniť tento demokratický proces. E, Al-Abdel si to trúfol, Nebolo ochotný spolupracovať s vojenským súdom, pretože mal dojem, že je zaujatý. A ja sa hlásim k všetkým tým, ktorí volajú po prepustení Ala Abdel a taktiež žiadam, aby bolo zorganizované eh, spravodlivé súdne konanie pred civilným súdom. Musíme pozornejšie sledovať vývoj situácie v Egypte, aby sme predišli takýmto udalostiam do budúcna. Pani Korhola, vážený pán predseda, demonstrácie z začiatku októbra viedla k 25 zabitým demonstrantom a viac ako 300 bolo zranených. Toto je veľmi smutný príklad udalostí, ktorých sme svedkami od pádu režimu eh, Mubaraka. 12 tisíc ľudí už čelilo e, súdnemu konaniu pred vojenskými súdmi. E, konkrétne bloger Alá Abdel Fattah bol zadržaný, pretože nebol e, ochotný vzdať sa svojej slobody prejavu. Jeho konanie je veľmi odvážne, ale je potrebné pomôcť jemu aj mnohým ostatným, ktorí volajú po spravodlivom súdnom konaní, pretože na to majú právo. Je veľmi aktuálne, že medzinárodné spoločenstvo E, sa búri proti takémuto konaniu. Mali by sme e, si uvedomiť, že sociálne médiá mali v minulosti v Egypte veľmi významnú úlohu. Blížiace sa voľby budú e, ďalšou skúškou takejto, takéhoto vývoja tejto spoločnosti. Je potrebné sledovať demokratický rozvoj tejto spoločnosti, podporovať všetky možné spôsoby obhajoby práv občanov aj politických, aj občianských a taktiež práv menšín. Ďakujem. Ďakujem, pán Preda. Pán predsedajúci, už sme hovorili na predchádzajúcej plenárnej schôdzi túto situáciu, hovorili sme už o situácii v oblasti ľudských práv a opäť raz hovoríme o tejto téme vysoká, vysokým predstaviteľom, vysokým komisárom OSN pre um, tieto veci osoba, ktorá neustále hovorí o tejto situácii ja súhlasím so všetkými tými, ktorí volajú po okamžitom prepustení Ala Abdel Fattah je disidentským blogerom, ktorý pôsobil v opozícii už za Mubarakovho režimu a, a opäť je vo vezení. Bude čeliť vojenskému súdu, pretože si trúfol kritizovať vojenské zložky a ich konanie v priebehu protestov. Písal za svojej cely a popisoval situáciu nasledovne. Neočakával som, že sa opäť vrátim do väzenia po egyptskej revolúcii. Ako už povedali moji kolegovia, domnievam sa, že uväznenie a e, vojenské súdy, ktoré e, súdia civilistov, e, to sa musí zastaviť v procese Catch the Eye. Vidím ako prvočnešku pani Záborskú

Ďakujeme pekne, pán Repo, vážený pán predseda. Úloha sociálnych médií v priebehu arabskej jary bola veľmi e, významná. Vďaka sociálnym médiám sa podarilo šíriť informácie o udalostiach v tejto krajine a taktiež šíriť požiadavky protestantov napríklad e, o udalostiach v Sýrii by sme vôbec nevedeli, keby neboli odvážni blogeri, ktorí sa vystavujú riziku ohrozenia svojho života a informujú zvyšok sveta o udalostiach e, vo svojej krajine. V Egypte práve teraz prebieha rozhodujúca fáza prechodu tejto krajiny mm, na nový režim. Preto krajina čeli veľkým výzvam. Bloger Ala Abdel Fattah ešte stále sedí vo vezení. Michael Nabil Sana taktiež čelia súdnemu um, vojenskému súdu. Je potrebné zastaviť takéto prenasledovanie a e, pošliapávanie slobodu slova, pretože táto sloboda je jednou z hlavných pilierov demokratickej spoločnosti a jej uplatňovanie sa nesmie trestať. Preto Európska únia musí byť príkladom, musí byť ochotná pomôcť egyptskému národu, ktorý chce v budúcnosti žiť v miery a v pokoji. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Vojčichovský. Panie przewodniczący, no wszystkich Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Je nám veľmi ľúto, že po egyptskej eh, jari sme sa teraz eh, posunuli do obdobia jesene a sme svedkami porušovania ľudských práv, ale robia mi starosti najmä represálie egyptských kresťanov. Veľmi kriticky vnímame toto dianie neustále predkladáme uznesenia, dokonca aj v prípade um, malých uh, porušení práv náboženských menšín v Európe. Mali by sme reagovať rovnako citlivo v prípade porušovania práv iných náboženských menšín zo zvyšku sveta a najmä v tomto prípade v Egypte je prenasledovanie kresťanov uh, veľmi um, znepokojujúce. Chceme vyzvať Egypt, aby okamžite skončil takéto konanie a chceme vyzvať Egypt, aby prestal prenasledovať kresťanov. Civilizované krajiny nesmú tolerovať takéto konanie. Ďakujeme pekne. Pán Karas, chcete využiť modrú kartu alebo chcete inú možnosť vystúpenia? Dobre, pani Basesku. Ďakujem, pán predseda. Keď porovnáme egyptský režim s režimom, ktorý ignoruje a hrubo pošliapava ľudské práva. Dalo by sa povedať, že situácia Ala Abdel Fatah možno nie je až taká závažná, ale Egypt sa chce stať demokraciou a ak tomu tak je, je potrebné dodržiavať ľudské a základné práva. V skutočnej demokracii totiž civilisti nikdy nečelia vojenským súdnym konaniam. To sa možno zdá byť maličkosť, ale nie je tomu tak. Tieto výnimky by totiž mohli viesť v budúcnosti k veľmi závažným porušeniam ľudských práv. Teraz Mubarakov režim skončil, Egypt je v rozhodujúcej fáze ďalšieho vývoja, musíme zabezpečiť, aby sa vytvorila skutočná demokracia, pretože takéto násilné konanie je nepriateľné. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo Pani Gomeš. Egypt sa oslobodil spod nástrah diktátorstva a dostal sa teraz do rizika vojenského režimu. Ja vieme z vlastnej skúsenosti, že e, najdôležitejšou slobodou je sloboda informácií. Ak chceme zabezpečiť e, úspešný prechod demokracií, musíme e, zabezpečiť predovšetkým túto slobodu prípad Ala Abdel Fataha a Michaela Nabil Sanada a ďalších 12 tisícov civilistov dokazuje veľmi jasne, aká závažná je situácia v Egypte. Je to zrada týchto ľudí, ktorí bojujú za slobodu, za budúcnosť Egypta. Ak nezareagujeme, musíme vyslať veľmi jasný signál vysokej predstaviteľke aj vysokému predstaviteľu OSN pre ľudské práva, že je nepriateľné takéto konanie, že žiadame, aby sa dodržiavali základné práva a žiadame, aby sa orgány prestali takto porušovať ľudské práva, aby prepustili všetkých e, e, zadržiavaných. Pán Šliter. Ďakujem pekne, pán predseda. Na jar 1948 tu sa cez Európu prehnala vlna demokracie, ale dúfam, že neskončí rovnako aj arabská jar, ako to bolo v roku 1948, kedy bola moc odňatá obyvateľom. Aj pre nás je však arabská jar, ak bude neúspešná neúspechom, či sa tu pozeráme na vojenské jednotky alebo nie Ide tu o naše vlastné rozhodnutie. Ak by sme sa boli skôr zasadzovali o demokratické e, zlepšenie situácie v, občianskej spoločnosti, tak by sme boli možno im lepšie mohli pomôcť. A takýmto spôsobom sa musíme angažovať, aby jednoducho neurobili takú istú chybu, ako aj my v roku 1948. Pán Poremba, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Už tretíkrát tento rok hovoríme o situácii v Egypte. Každý raz hovoríme tu o porušovaní ľudských práv a znovu tu hovoríme o prenasledovaní kresťanov, ale dnes hovoríme o blogerovi, ktorý kritizoval egyptské úrady a tým, že protestoval proti tomu, ako postupovala armáda egyptská, ústava garantuje slobodu vierovýznania a vyjadrenia sa, ale tieto úrady tu konali, ako keby takáto sloboda vôbec nebola existovala. Uvalili do vezenia blogerov, predstaviteľov organizácie, ktoré, organizácií, ktoré sa stávali proti tomu, akým smerom sa uberá situácia v Egypte. Takisto sa tu konalo proti kresťanom Egypt musí dodržiavať e, politiku susedstva, aby dostávalo našu finančnú podporu. Musíme teda apelovať na orgány v Egypte, aby sme uvalili podmienky, za ktorých môžu poberať túto podporu. A musíme vytvoriť určitý tlak na nový Egypt, aby jednoducho dodržiavali pravidlá. Ďakujem pekne, pán Jár má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Egypt je dôležitým politickým faktorom v tomto regióne, to znamená, že tu je o stabilný demokratický štát. Ak by bol takýto, tak by jednoducho stabilizoval celý región. Každá krajina si musí nájsť svoju vlastnú cestu k demokracii, to je správne, ale máme tu ešte určité e, základné ľudské práva, ako napríklad vyjadrenie svojho názoru, právo zhromažďovať sa a právny štát. Tieto sú jednoducho nepostradateľné a momentálne nie sú v Egypte. Prepustenie protiprávne zatvorených ľudí, ako napríklad tohto blogera, by bol jasným politickým signálom, že Egyptu skutočne ide o demokratické hodnoty. A podľa toho by sme mali Egypt aj merať. A pokia podporujem tento návrh a žiadam, aby sa Európska komisia dodatočne zasadila o to, že Egypt bude dbať viac na demokratické princípy, a to nie len verbálne, ale aj konkrétne. Ďakujem. A Záverečné slovo dostane pán Karas. Vážený pán predseda, ja by som chcel informovať o tom, že o pár minút pôjdem na rokovanie do Bajrútu a odtiaľ do Egypta, kde pôjde o podobné otázky, eh, že budem v rámci mojich rozhovorov tlmočiť eh, obsah tejto našej rozpravy a tohto uznesenia, to je samozrejme. Máme tu situáciu, že jednoducho arabská eh, jar sa neuberá tým smerom, akým by sa mala a bez diskusí o mm, slobode náboženstva, o ľudských právach, bez nejakej E, ústavy pred voľbami, ktorá by jednoducho zodpovedala takýmto princípom, nebudeme môcť pozerať do budúcnosti odvážnejšie ako teraz. A preto ďakujem za toto uznesenia. Sú mi skutočne dôležitým vyzbrojením pre moju jazdu, e, pre moju misiu a dúfam, že dodržiavanie ľudských práv a základnej charty ľudských práv je základným princípom každého úsilia o demokraciu a má to byť smerodajné pre orientáciu smerom k demokracii a právnemu štátu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz sa vyjadri pani komisárka Damanaki. Ďakujem pekne, pán predseda ctení predstavitelia parlamentu, dodržiavanie demokratických hodnot a ľudských pravidiel je mílnikom vo vzťahu medzi Európskou úniou a jej susedmi. Článok 2 asociačnej, duhy medzi, e, asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Egyptom hovorí, že vzťahy medzi oboma stranami musia byť založené na e, rešpektovaní demokratických princípov a základných právach, ktoré zahrňajú slobodu náboženského vierovýznania, respektíve viery, zhromažďovania sa, ako aj vyjadrovania sa. V mene vysokej predstaviteľky a komisie ako celku by som chcela zdôrazniť, že rozšírenie a reaktivácia e, urgentného práva v Egypte a jej rozšírenie aj v priebehu e, aj na nasledujúce voľby je skutočne znepokojujúcim momentom, predovšetkým pokiaľ ide o dodržiavanie slobody vyjadrovania sa, a dôležitosti, pokiaľ ide o fungujúci, e, fungujúce civilné právo, ktoré by malo byť v súlade s medzinárodnými štandardami. Treba zabezpečiť civilné právo, to je legitímna požiadavka, však malo by to byť konzistentné e, s medzinárodnou dohodou o civilných a politických právach a ostatnými medzinárodnými nástrojmi. To je naše stanovisko. Nemalo by to eh, hatiť ducha a očakávania 20, 25. januára, revolúcie 25. januára, a ani ašpiráciám egyptských občanov a ich očakávaniu demokratických volieb. Bohužiaľ, ponúka pozorovať voľby zo strany Európskej únie, táto bola zavrhnutá zo strany egyptských úradov pretože považujú medzinárodné pozorovanie volieb ako zasahovanie do domácich záležitostí. Avšak Európska únia eh, chce asistovať a pomôcť pri voľbách tým, že vyškolí viacero tisíc domácich monitorovateľov volieb, tým, že budú mať kapacitu a schopnosti takéto voľby kontrolovať. musí, egyptské úrady musia zastaviť e, to právo, ktoré momentálne platí a ktoré bolo predlžené aj na voľby. V rámci takéhoto stanného práva je zadržiavanie ľudí a uvrhnutie do väzenia možné aj bez nejakého súdneho procesu. Toto bolo uplatnené aj v prípade Ala Abdel Fadá, ktorý bol obvidený z toho, že pobudzoval k násiliu proti vojenským jednotkám a že zautočil na vojakov pred budovou Maspero 9. oktobra e, roku 2011. Vojenské súdne procesy proti občanom popierajú obvineným uplatnenie takých právnych základov, ktoré sú možné v kontexte civilného trestného práva. Tento súdny proces, ktorý sa konal 15. septembra, bol porušením toho, že sa civilisti dostali, e, že sa nemajú dostať pred vojenský súd. Európska únia poukazuje na to, že je pobúrená, pokiaľ ide o situáciu, že sa civilisti objavujú na súdnych procesoch, e, ktoré sú vojenského charakteru, ako to bolo v prípade Alá Abdela Fataha. V tomto kontexte Európska únia prejavila svoje pobúrenie, pokiaľ ide o možnú interpretáciu výnimok, ktoré v rámci ktorých sa môžu takéto vojenské, vojenské súdne procesy konať. Ďakujem pekne, pani komisárka. Vážení kolegovia a kolegyne, rozpráva, pokiaľ ide o Egypt, e, konkrétne pokiaľ ide o prípad blogera Alu Abdul Fataha, je uzavretá a teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia k Iránu. Ide o porušenie ľudských práv v Iráne.